vaše vstupy. Odovzdám pánu podpredsedovi komisie Ševčovičovi a som veľmi rada, že budeme ďalej hovoriť o tejto veci. Ďakujem pani